Hi. Hello, good uh, morning, uh, every... Dobré ráno všetkým. Vítam vás na našom rokovaní. Ako viete, spoločné stretnutie z INTA bolo odložené na neskôr Všetci vidíte program na dnes a ak nemáte žiadne pripomienky, nevidím nikoho, kto by sa chcel vyjadriť, tak si myslím, že môžeme začať program podľa prijatého programu. Poprvé oznámenia. Ako som povedala, spoločné zasadnutie z INTA o dovoze kultúrnych tovarov bolo preložené na 21. marca o 9. A ako viete, naše rokovanie je webstreamované, je to aj emitting. Máme tu náš nový e, newsletter pre IMCO a IMCO rokovanie plánované na 5. marca bolo zrušené. To znamená, že ďalšie stretnutie bude 21. a 22. marca. Potom tu bola delegácia piatich poslancov našeho výboru, ktorí išli do Španielska od 12. do 14. februára. Mali stretnutia s ministrami, inými zainteresovanými strany, Hlavná téma bol digitálny jednotný trh. A súčasná Španielská vláda má ambiciózny program na dobudovanie digitálneho jednotného trhu. Neskôr sa k tomu vrátime. Potom, pokiaľ ide o zápisnicu z našeho rokovania z 22. a 23. januára, ak nemáte k nej žiadne pripomienky a nikoho nevidím, tak ju považujeme za, splnenú, za schválenú. A to znamená, že môžeme začať našim prvým bodom programu a to je e, informácia o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach a akciách. A prvá téma je dodávanie digitálneho obsahu. A pani Gebart je spravodajkyňou za náš výbor. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Máme celý, mali sme celý rád rokovaní, aj veľa technických rokovaní a musím povedať, že sa veľmi teším, že to takto pozitívne prebieha a mám stále nádej, ešte nádej, že v tomto prvom pol roku to dotiahneme do konca, čo by bolo veľmi pozitívne. A je to aj podľa mňa dosiahnutelné. Dosiahli sme aj veľký pokrok. Prica len, ale sú tri body ešte, kde musíme ďalej rokovať. Sú to dôležité body. Jeden sa týka harmonizácie v oblasti lehôd poskytovania E, záruk a tak ďalej. To znamená, my chceme plne harmonizovať a rada e, chce mať e, minimálnu harmonizáciu v uvedených oblastiach. Takže tu ešte rokujeme a uvidíme, kde sa dostaneme. Toto, táto otázka plnení je jedna zo zásadných otázok, takže musíme hľadať spoločnú cestu a čo najviac spoločnú v celej Európe, pretože to je cieľ tej plnej harmonizácie. Druhá oblasť, ktorá je ešte na prediskovanie, je porušenie základného nariadenia o ochrane údajov a tu sú, sa týka, to sa týka nedostatkov závad digitálnych produktov. Tu sa názory veľmi ríšia a niektorí hovoria, áno, potrebujeme to, iní hovoria, nie, nepotrebujeme to. A aby to bolo jasné, tak parlament e, mal verejné vypočutie na tému tejto požiadavky parlamentu. Tam sme pozvali aj radu, aj komisiu na toto vypočutie a obaja experti, ktorí tam boli, obaja experti, ktorí sme z oboch táborov pozva, pozvali, e, podporili hypotézu, že právna istota by bola zvýšená, ak by sa dostali aspoň minimálne požiadavky medzi objektívne kritériá a myslím si, že parlament bude naďalej obhajovať svoje stanovisko, svoju požiadavku a presadzovať ju, pretože to by inak viedlo aj k tomu, že ak sú problémy s datovou minimalizáciou, tak e, tu vzniká spoločné právo v EÚ a ak by to tak nebolo, tak by boli veľmi rôzno, rozmanité úpravy, právne úpravy v členských štátoch a to by stiažilo život podnikateľom a to určite nechceme. A toto je celkom nová oblasť. Toto je oblasť, kde členské štáty ešte nemajú žiadnu úpravu. To by sme mohli dokázať. Tretí bod, ktorý si ešte vyžaduje diskusiu a s ktorou my nesúhlasíme, a respektíve rada nesúhlasí s nami, to je otázka vložených a integrovaných digitálnych obsahov. My sme povedali ako Európsky parlament, že integrované a vložené, zabudované softvery musia byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, aby nevznikalo rozdielne právo, rozdielne zákony, napríklad predinštalovaný software v iPhonoch alebo v iPadoch by totiž potom nespadal po túto právnu úpravu, ak by sme išli cestou rady, ale pritom aktualizácie takéhoto softvéru by spadali pod úpravu. To znamená, že by sme mali rôzne úpravy pre integrovaný alebo zabudovaný softvér a jeho aktualizáciu. A to sme my ako parlament jasne povedali, že to nedáva zmysel, takže toto treba ešte e, prerokovať. Rada by to chcela mať v v tovaroch, ale my sme povedali, nie, to nepatrí do tovarov, ale je to súčasť digitálu a malo by to spadať pod digitál. A tu budeme musieť ostať aj rozhodní a tvrdí, ale uvidíme, ako sa nám to podarí. A malo by to takto ostať. Ja som ale optimistická, pretože neexistujú nejaké úplne zabednené nemenné postoje. Vidím stále možnosť e, rokovaní a preto som presvedčená, že sa nám podarí ďalej dostať. Ďalší trilóg bude 6. marca a po 6. marci by som vás potom ďalej mohla informovať o tom, ako vyzerá situácia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú informáciu. A ak nemáte žiadne ďalšie otázky, mohli by sme prejsť k ďalšej téme. E, to sa týka pravidiel o e, e, to sa týka hnojív a Mihaj je spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, milí kolegovia. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ten prvý trialog bol 25. januára. Bolo to eh, neformálne zasadnutie, kde vládla veľmi priateľská atmosféra a e, naozaj si myslím, že vyhliadky sú dobré do budúcnosti. Stanovili sme si dátum na ďalší trialóg 20. marca, kde budeme hovoriť o troch zásadných e, záležitostiach, najprv o e, derivovaných a priemyselných produktoch, o kompetenciách a takisto aj o kvótach. Poprvé, delegácia hovorila o kompetenciách, budeme hovoriť aj o derivovaných derivovaných eh, produktoch, ekologickom označovaní a pokiaľ ide o tie ďalšie témy, nemáme ešte žiadne nejaké význačnejšie rozpory. Teraz ešte dve inštitúcie sa musia k tomu vyjadriť. Spravodajcovia skonštatovali, že to sú už len technické otázky. Vieme, aké sú obmedzenia v tej poslednej téme, pretože to je kontroverzná téma, máme viaceré návrhy, ako to vyriešiť v rámci tejto oblasti. A doma, domnievame sa, že by sme mohli túto tému nechať na záver rokovaní, ale musíme zohľadniť kompetencie, ktoré sú výločné zo strany pani Gardiny eh, v výboru Envy. Táto návrhla, aby táto téma kadmia bola eh, na každom trialógu tak trošku vypichnutá, aby sme sa mohli dostať k tomu koncenzu ešte pred e, ukončením týchto rokovaní, pretože máme tu tri rôzne stanoviska, pokiaľ ide o túto záležitosť. Takisto sme zohľadnili aj príspevky našich kolegov a kolegyň, pokiaľ ide o, o e, delegované kompetencie a takisto aj o derivované produkty. E, bulharské predsedníctvo žiada, aby sme išli ešte ďalej. Je to veľmi ambiciozný projekt a dúfam, že dospejeme už čoskoro k dohode. Uh, Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. Ak sa už nikto nechce z druhých kolegov vyjadriť, tak môžeme pokračovať s ďalšou správou a tá sa týka notifikačného postupu a pán Gutierrez Prieto je spravodajca, ale za neho pre, zobre slovo Nikola Dante. Ďakujem pekne, kolegovia. Eh, chcem ospravedlniť pána Gutieresa Prieta, pretože nemôže dnes ráno tu byť, preto, aby predložil krátke zhrnutie našej eh, záležitosti, pokiaľ ide o tento balíček služieb. Včera po obede sme mali prvý trialóg. S kolegami sme identifikovali niektoré politické body, ktoré sú veľmi delikátne a ktoré budú prediskutované počas následujúceho zasadnutia ktoré sme si stanovili na 22. marca. Tieto body sa týkajú následovných záležitostí dopady, pokiaľ ide o oznamovanie a takisto aj požiadavky, ktoré sú podriadené povinnosti oznamovania. Zo strany komisie tu máme určité obdobie zamrazenia standstill, ktoré žiadajú Eh, pokiaľ ide o tú, ten základ pre rokovanie, dohodli sme sa všetky tri inštitúcie, že pripravíme mm, dokumenty na tie ďalšie zasadnutia. Eh, my sme samozrejme k dispozícii, aby sme mohli rokovať. Eh, kolega Gutierrez víta to, že sme završili zatiaľ veľmi plodne tieto rokovania a dúfame, že toto ukončíme ešte počas bulharského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. A ak sa nikto už nechce vyjadriť, môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Dneska ich máme veľmi veľa týchto správ, informácií a ten sa týka testu proporcionality a spravodajcom je pán Andreas Šváb. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Máme, sme medzi dvomi trilogovými rokovaniami s bulharským predsedníctvom. Bolo to veľmi technické, konštruktívne rokovania. Na technickej úrovni sme veľa toho už vyriešili a teraz ide otázka, ako budeme riešiť pre e, zdravotnícke profesie túto otázku. Rada je tu otvorená, ale zatiaľ ešte nemáme nejaké konkrétne dohody. Ide tu aj otázka cezhraničného poskytovania služieb. Aj tu je rada otvorená. Ide tu o otázku zainteresovaných strán, verejnú účasť aj možnosť zavedenia novej regulácie. Tu je tá situácia skeptická, sladom na náklady a to isté sa týka aj odôvodnenia, aj e, realizačnej lehoty a preto sa 20. marca dúfam poslednýkrát stretneme na rokovaní po týchto dvoch trilógoch, aby sme zvyšné body, e, zvyšné body vyriešili a aby sme mohli dosiahnuť dobre hlasovanie vo výbore a rýchlu dohodu s radou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a napokon je tu informácia o misii IMCO do Madridu, o ktorej som už hovorila od 12. do 14. februára a chcela by som dať slovo pani Gebhardovej, ktorá viedla túto delegáciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že to bola veľmi dobrá cesta. Mali sme veľmi veľa dobrých rokovaní, aj návštev podnikov a ďalších organizácií a musím povedať, že to bolo aj veľmi dobre pripravené našou administratívou. Ďakujem vám veľmi pekne, lebo takáto dobrá cesta nie, nie vždy, nie vždy je to tak dobre pripravené, takže preto to chcem tu vyzdvihnúť. Prvý termín bol pondelok popoludní a to bol celý rad španielských podnikateľov, a organizácií a startupov, bolo to veľmi rozmanité, naozaj tá ponuka bola bohatá, prekvapujúca, veľmi dobrá. A takto sme získali dobrú predstavu o španielskej ekonomike, podnikateľoch, ich názoroch a podobne. Išlo nám najmä o digitálny jednotný trh a problémy malých a stredných podnikov, startupov, e, mladých podnikateľov, E, digitálnej ekonomiky a podobne. Riešili sme otázky zamestnancov, pracovníkov a e, to, ako sa s týmto zaobchádza v týchto nových podnikateľských modeloch. Potom sme navštívili Španielský kongres a členov výboru pre energetiku, turizmus a digitálnu agendu a tam sme znovu riešili otázky digitálnej agendy, digitálneho trhu, služieb a tak ďalej, otvorenosti a podobne. To bola tiež veľmi dobrá diskusia, ktorá bola veľmi adresná. Potom sme sa stretli so štátnym tajomníkom pre európske otázky. S tým sme hovorili o veľmi rozmanitých témach. Nemôžem tu všetky jednotlivo menovať, lebo by som potrebovala priveľa času na to. Ale bolo to veľmi zaujímavé stretnutie s týmto štátnym tajomníkom, lebo sme zistili, že sa naozaj dobre vyzná v týchto otázkach, pretože nie vždy je to tak, takže sa chceme tiež poďakovať. Potom sme navštívili španielskú ministerku pre zdravie, sociálne služby a rovnoprávnosť. Veľmi dobré, veľmi zmysluplné stretnutie o otázkach dostupnosti, ochrany spotrebiteľa zmluvného práva a podobne. Aj toto bolo veľmi dobré rokovanie, ktoré sledovali aj e, pracovníci organizácia ONCE. To je organizácia, ktorá sa stará o zdravotne postihnutých ľudí a financuje ju, je financovaná cez štát a najmä cez lotériu a to je taká osobitosť Španielska. A taktiež sme videli týchto ľudí na pracovisku v call centre, kde každý človek podľa svojho postihnutia mal individualizované pracovisko. A musím povedať, že to na mňa veľmi zapôsobilo. A bolo to veľmi dobré potom sme mali stretnutie s predsedničkou madridského regiónu. Tam sme riešili aj inštitucionálne otázky, riešili sme tam aj Brexit alebo jednotu, jednotnosť Európskej únie. To všetko bolo v tejto diskusii a bolo to tiež veľmi pekné. A potom som musela odísť, ale lebo som mala v Nemecku dôležité termíny. Viete si predstaviť, akého charakteru. A od kolegov som sa potom dopočula, že aj tie ďalšie stretnutia, ďalší program návšteva v telefónike Campus Madrid a IBM a Google boli veľmi pozitívne, veľmi cieľavedomé, zmysluplné, zaujímavé a myslím si, že to bola naozaj delegácia, o ktorej môžem povedať, že ak by všetky delegácie boli tak dobre organizované, tak zmysluplne orientované, tak by sme naozaj niečo dokázali. Čo ja považujem za také dobre na týchto delegáciách je, že získame ponor vhľad do toho, čo je pre iný štát také dôležité, citlivé a nie vždy sú tie e, odpovede na rovnaké otázky rovnaké. A preto si myslím, že je to veľmi dobré, že máme takéto cesty, takéto misie, lebo sa zoznamíme aj s osobitosťami členských štátov a lepšie ich dokážeme zohľadniť v našej práci. Takže aj to bolo tu veľmi dobre. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, znie to naozaj veľmi zaujímavo a blahoželám vám aj ja eh, k organizácii tejto zaujímavej misie. Takže ďakujem pani Gebhardt za aktuálne informácie. Čiže môžeme prejsť k ďalšiemu bodu programu a to je spoločná rozprava o elektronickej karte služieb. Budeme sa zaoberať kompromisnými pozmeňovacími návrhmi k nariadeniu aj k smernici. Morten tu nie je zatiaľ, tak najprv dostane slovo Morten je ešte na ceste, takže začneme kompromisnými návrhmi k nariadeniu, kde som spravodajkynia ja. Pôjdem teda po holandsky. Po dvoch veľmi konštruktívnych stretnutiach s tieňovými spravodajcami sme mali aj veľmi efektívne technické rokovania a myslím, že sa nám podarilo pripraviť pekný balík kompromisov, Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a aby to bolo všetkým jasné, tak sme pripravili také balíčky kompromisov pre e, články, 8 článkov aj niekoľko odôvodnení. V prvom rade tu išla oblasť rozsahu pôsobnosti. Tam sme chceli vytvoriť Eh, viac jasností na rozsah pôsobnosti týchto právnych predpisov, aby sme povedali a jasne, na čo to nemá vplyv, ako napríklad existujúca legislatíva o vysielaných pracovníkoch alebo postupy a pravidlá o uznávaní e, profesionálnych kvalifikácií. Pokiaľ ide o vymedzenia, tak sme lepšie samotne zadefinovali samotnú e-kardu, upravili sme definície aj pojmov z oblasti poistenia. A potom, čo je veľmi dôležité, uplatňovanie alebo aplikácie e-karty, e-karty išlo o to, aby aj poskytovatelia vedeli, aké informácie sú tam potrebné. Máme E, štandardný formulár pre e-card a článok 4 sme spresnili a zdôrazňujeme aj úlohu e, zainteresovaných strán a podnikov, aby lepšie dokázali spolupracovať a realizovať vykonávacie nariadenia komisie. Pokiaľ ide o poistenie, tam je pripravený balík na základe rôznych pod, e, pozmeňujúcich návrhov Ide o poisťovacie certifikáty, ktoré musia byť ponúkané poisťovňami, ale zatiaľ nie na začiatku v štandardizovanom formáte. Potom je tam ale klauz, revízna klauzula, ktorá hovorí, že po troch rokoch sa treba pozrieť na to, či by sa nemali zaviesť štandardizované formuláre tlačiva. Aj tu sme pracovali na terminológii okolo poistenia a upravili primerane príslušné odôvodnenia. Potom sme vyšpecifikovali, že e, aplikácia e-kardy nemá znamenať ďalšie náklady a potom sú tam revízne ustanovenia, kde sa hovorí, že revízia by sa mala uskutočniť po vyhodnotenie po troch rokoch a treba riešiť otázku toho, tej štandardizácie certifikátu pre poistenie a o tom, či by sa nemohla rozšíriť e-karta aj na to, čo nie je zahrnuté v prílohe A. Potom sme sa zaoberali aj oblasťou lepšej regulácie, aby text bol čo najzrozumiteľnejší, aby sme sa vyhli duplicite a opakovaniu. Na to máme tiež niekoľko pozmenujúcich návrhov a toto nariadenie samozrejme nestojí o samote, ale je súčasťou širšieho prostredia, tak sme sa verovali tomu, aby nariadenia a smernica boli čo najlepšie zosúladené. Potom by som ešte chcela povedať, že sme sa snažili e, e, všetko spraviť preto, aby sme dosiahli kompromisy alebo aby sme mohli zapracovať kompromisné návrhy, ktoré sme dostali a dúfam, že náš výbor bude môcť podporiť tieto kompromisné návrhy. A teraz dávam slovo Mortenovi. You, Ďakujem pekne úplne samozrejme, že môžem plne podporiť, čo si práve povedala. A budem pokračovať po dánsky. Na poslednej schôdzi IMKO sme dopracovali kompromisy aj s tenovými spravodajcami Chcem teda poďakovať FDD a e, ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Naozaj bola dobrá spolupráca. V zásade sme sa zhodli. Dosiahli sme, vypracovali sme dobré kompromisy. Teraz e, tu máme celý rád kompromisov k tej e-karte. Teda budú vidieť firmy členské štáty, ako sa lepšie pracovať v inom členskom štáte. Teraz robíme ten digitálny krok, čiže posúvame to, tak povediať, s digitálnym smerom staré telefaxové prístroje, pečiatky a tak ďalej. To ide do odpadu a sme pripravení na digitálne, digitálny vývoj v tomto, v tomto storočí. Dobre, že sme vlastne vôbec zaviedli túto e-kartu. A určite sa tým neriešia všetky problémy, to viem. E, s týmito cezhraničnými službami nie je to jednoduché, nikdy to jednoduché nebolo. Ale môj názor je úplne jasný a to bolo aj moje východisko, pretože smernica o službách tá nefunguje dostatočne dobre. A teda je to zodpovednosť, e, ktorú máme a musíme sa jej chopiť. E-karta môže zlepšiť e, jednotný trh aj pre menšie firmy. Potom sa dajú procedúry a prípady lepšie preverovať. A na poslednej schôdzi sme prebrali politické body a ja chcem spomenúť iba tie najdôležitejšie výsledky. Bod 1. Obs- rozsah ambícia EPP je dobrá. aj stavebníctvo, najprv to nechceli, ale to je dosť podstatná časť tohto návrhu. A komisia teda má sledovať aj určité prekažky v legislatíve ak by nebolo dosť cezhraničných aktivít, treba zakročiť a niečo urobiť. Táto možnosť musí existovať aj v budúcnosti. Nie je to nejaký biankošek pre komisiu. Všetko samozrejme musí najprv byť akceptované v parlamente a v rade bod 2. Uvidíme, že musíme sa postarať e, o to, aby toto nové nariadenie nezasahovalo do existujúcich pravidel. To bolo zohľadnené a je dôležité hovoriť to zas a znova. V politickej rozprave hovoríme, že e, tieto pravidlá sa dajú e, zneužívať a akoby niečo už aj predvídame, ale mm, prijali sme rôzne zabezpečovacie opatrenia, aby sme minimalizovali e, túto, tieto rizika. Ale všetko, čo povie poskytovateľ služieb, môžeme aj skúmať, aj pokiaľ ide o tú krajinu pôvodu, e, že sa to znovu zavádza. Bod 3. E-karta dáva nové možnosti na skúmanie informácií poskytovateľa služieb. Možno by sa to dalo preskúmať už skôr, než e, poskytovateľ služieb e, začne s e, niečím a môžeme teda takéto nejaké obchádzanie lepšie potierať. No, Napríklad môžeme požiadať domovskú krajinu o verifikovanie informácií. Bod 4. Obdobie platnosti tejto e-karty, o to sme naozaj diskutovali veľmi dlho a chceli by sme, aby tá karta bola platná kým sú aktuálne informácie. Avšak eh, pristúpili sme na kompromis, takže bude to 5 rokov pre dočasných poskytovateľov služieb. Ak eh, napríklad má kanceláriu v inej členskej krajine, tak sa zohľadňa ďalšie veci. Ak niekto nedodržiava pravidlá, tak samozrejme je možné mu kartu odobrať. Bod 4, eh, pardon, 5 Ehm, budú tam usmernenia, ktoré budú musieť všetci dodržiavať. Povedali sme, že to má byť hneď od začiatku, keď niekto bude chcieť tú e-kartu, všetko má byť efektívne. Nič to nemá môcť zastaviť, ak nie sú nejaké dôkazy. Je dôležité, aby firmy v členských štátoch neboli udusené v byrokracii, každý rok eh, treba skúmať, aby, aby sa neskúmalo každý rok, či sú všetky informácie aktuálne. No a posledný bod, samozrejme, e-karta sa dá pozastaviť, keď napríklad na stavbe sa niečo nedodržiava, eh, tak eh, sa ale nemá čakať na rozhodnutie súdu. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Morten a potom tieňoví spravodajcovia za EPP Anna Maria Koraca Bild. Ďakujem pekne. E, chcem e, poďakovať spolu spravodajcom za vynikajúcu prácu. Myslím, že ten text, ktorý je predložený, je podstatne lepší než ten, ktorý tu bol na začiatku. Neboli sme veľmi spokojní s návrhom komisie, pretože dá priestor na mnohé nedorozumenia a obavy a e, ďakujem, že ste teda zohľadnili mnoho z tých legitímnych obav. vyjasnili ste to, dali ste právnu istotu a vlastne ste e, zohľadnili tie obavy. Takže ten prvý odkázok e, je, že budeme hlasovať o texte, ktorý bol úplne iný než pôvodný návrh komisie a všetkých vyzývam, aby si ten text prečítali, aby nehlasovali o návrhu komisie, ale aby hlasovali o texte, ktorý predkladajú spoluspravodajcovia e-karta, čo to je? Mm, nie je to niečo, čo by úplne menilo situáciu, nie je to koniec sveta, nie je to žiadna jadrová fyzika, je to nástroj, je to dobrovoľné e, na pomoc tým podnikom, ktoré chcú predávať e, cezhranične aby boli konfrontovaní s menej byrokratickými prekažkami, aby sa to dalo byť po vlastnom jazyku elektronicky zjednodušeným postupom. Čiže o to tu ide. Je to malý krok na implementovanie smernice o službách. To je všetko. No a my v EPP sme boli nespokojní s pôvodným návrhom, preto sme sa rozhodli, že zabojujeme za lepší text, pretože do konca mandátu e, myslíme si, že by bolo zodpovedné urobiť všetko, čo je v našich silách spolu s kolegami, aby sme sa pokúsili ten text zlepšiť aby sme teda naozaj tu trošku otvorili ten mm, trh že neurobíme nič, pretože naozaj e, do konca mandátu komisia asi nepredloží niečo lepšie. Robíme teda všetci, čo je v našich silách, sme zodpovední politici a vďaka dobrej práci spravodajcov sa nám podarilo naozaj veľa. E, pokiaľ išlo tie obavy, ktoré spomínali kolegovia. Takže čo sme vlastne urobili na zjednodušenie a na zníženie byrokracie? E, všetky členské štáty musia vyjasniť požiadavky, musia sa podielať na vyjasnení požiadaviek a, každ- a domáci členský štát vlastne dodržiava, pomáha dodržiavať tú zhodu ehm, a robí sa to elektronicky, nie je to duplikácia, je to komplementárne popri systéme, ktorý tu už je. Čiže uvádzajú sa do praxe ehm, princípy toho jedného kontaktného miesta, čiže nebude potrebná nejaká extra certifikácia, mnoho papierov, prekladov, ktoré sú pre malé stredné podniky problematické. Takže ja konkrétne som spokojná napríklad s tým, že sme tam zachovali ten stavebný sektor, že v prílohe je možnosť pridať ďalšie sektory, aby sme teda rozšírili neskôr rozsah pôsobnosti, pretože to vlastne posilňuje ten návrh, ktorý sa obmedzoval len na administratívnu záťaž a vieme, že aj regulačná záťaž je veľkým problémom pre malé a stredné podniky. A opäť, čo sa týka poistenia, to malé a sredné podniky spomínajú ako problém, keď sa chcú usadiť niekde za hranicami. Treba vyjasniť, že toto naozaj nie je o krajine pôvodu. Je to veľmi jasné, že sociálna legislatíva, legislatíva na trhu práce ostane národná podmienky zamestnávania, životné prostredia, zdravie, bezpečnosť pri práci, toho sa e-karta nedotkne. Dúfam, že v tomto máme všetci jasno. A samozrejme viac času pre všetky členské štáty, aby si preverili eh, dokumentáciu. Dali sme tam návrh eh, až 5 rokov v prípade služieb aby teda bola možnosť nielen zamietnúť, pozastaviť, reho, prehodnotiť, preveriť dokumenty, robiť kontroly pre tých, ktorí mali obavy, že by mohlo dochádzať nejakému podvodu. Takže e, členovia majú absolútnu právomoc kontrolovať svoj trh práce, ale robí sa to tak, že sa harmonizujú zároveň aj požiadavky, pretože tie členské štáty komunikujú elektronicky. A myslím, že je dôležité aj otázka dobrého mena, že sa vyjasnila, čiže vyšli sme z finálnych postupov. Myslím, že sme vyjasnili definíciu domáceho členského štátu. Na vrhu komisie to bolo tak, že je to členský štát, kde ten poskytovateľ predkladá žiadosť o e-kartu. My sme upresnili, že je to členský štát, na ktorého území je etablovaný poskytovateľ služieb. To je podstatne jasnejšie. Takisto je tam možnosť pre poskytovateľa služieb naznačiť, či bolo poskytnuté nejaké predschválenie, napríklad vo verejnom obstarávaní, pretože pomáha zabezpečiť, že naozaj máme korektných, e, korektné hospodárske subjekty, nie nejaké falošné e, firmy. A posledná vec, e, myslím, že to je ďalšia zábezpeka, garancia. Žiadame o revíziu po troch rokoch, nie po piatich. Čiže spoluzákonodarcovia majú možnosť posúdiť, či je to užitočný nástroj alebo nie. Urobili sme v novom texte všetko na to, aby sme doplnili hodnotu, aby sme otvorili ten trh služie pre malé a stredné podniky. A preto si myslím, že je to dobrý text, ktorý by sme mali podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Anna Maria, Dario Rosati je tieňový, ale dobre, vy ste vlastne povedali už za oboch. Možno po ďalších tieňových sa on ešte bude hlasiť oslo. Pani Jakonsari za SAD tieňová spravodajkyne. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Všetci vieme, že mnohé skupiny podporili túto e-kartu. ITRE Econ sa v tom vyjadrovali vo vlastných stanoviskách sú k tomu mm, kritické postoje, mm, nie sú za podporenie Koraca Bild a Lockigard spravodajcovia povedali, že tieto kompromisy napravujú obavy, ktoré tu boli, ale myslím, že ten kompromis vlastne len zvyšuje obavy, Eh, jedna vec, ktorá sa vyskytla až po tých prvých diskusiách, teda medzi týmito obavami sú tieto harmonogramy, tieto, mm, toto rozšírené pôsobenie, rozsah pôsobnosti. No, je to veľmi nešťastné pre stavebníctvo. Vieme všetci, že to tam spôsobí najviac problémov. A na začiatku tam bola tá myšlienka, že svojím spôsobom by to malo byť vyňaté z tej smernice a teraz to tam bolo vlastne zahrnuté. To je jedna z našich eh, obáv, že to veci stiaží. A chceme, aby aktivity na jednotnom trhu boli jednoduchšie. A rozšírenie rozsahu pôsobnosti No, napríklad je tam teda doplnené stavebníctvo, eh, upratovacie služby, nehnuteľnosti, samostatne zárobkovo činné osoby, Mm, teda samostatní podnikatelia. A môže byť veľmi ťažké uznať ich profesionálnu kvalifikáciu, čo môže spôsobiť problémy. V skupine SAD sme za rozvoj uh, jednotného trhu, ale je podstatné, aby E, tá smernica fungovala a energia komisia parlamentu by sa mala investovať tam a nie tak, že vlastne mrháme časom, skritizujeme návrhy, vytvárame nové problémy v celom tomto sektore. E, sú jasné dôkazy o tom mm, a sú tu ďalšie kritické hlasy a rozšírenie rozsahu pôsobnosti vlastne spôsobí ďalšie problémy, ktorým naša skupina prikladala pozornosť, napríklad článok 2. Rozšíria sa tam právomoci komisie s delegovanými aktami. No a od začiatku sme hovorili, že toto nie je v súlade s legislatívou únie ak sa takto rozšíri pôsobnosť. Právna služba parlamentu to tiež potvrdila. A tretia vec, o ktorej sme chceli hovoriť, to je ten princíp cieľovej krajiny v smernici o službách. To je ten jeden zo základných pilierov a to sa tu oslabuje. Nie, ako povedal Koraca že sa to vyjasňuje. My si to nemyslíme, že je to vyjasnené, pokiaľ ten domovský štát zodpovedá za kontrolu e-karty a za jej udelovanie. Kým je to tak, tak e, je tam aj riziko, že celý tento kon, táto koncepcia domáceho štátu je veľmi rozporplná. Že sa to ako si zadnými vrátkami celé podkopáva. Cez zadné vrátka. Princíp cieľovej krajiny, o ktorom sa diskutovalo. No, niekto by mohol povedať, že to je to správne riešenie, ale je to fiktívne restriktívny koncept prináša len ďalšie problémy. A možnosť kontrolovať e, je veľmi obmedzená v krajine určenia, tak povediac. A sme presvedčení, e, keď hovoríme teda o hostelskom štáte, že zrušenie a udelenie tej karty sa veľmi stiažilo Ešte zopakujem, čo sme hovorili, že keď tento parlament je v tejto otázke takýto veľmi rozdelený a aj rada a členské štáty sú nejednotní, tak budeme mať problémy nájsť tie prínosy tejto legislatívy a myslíme si, že by bolo bývalo lepšie a aj je lepšie e, aby komisia tento návrh stiahla, lebo zlá legislatíva oslabuje Európsku úniu, viac než ju posilňuje. Ďakujem veľmi pekne. Vidím tu za EPP nového spravodajcu. Tak pán Rosaty, nech sa páči. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som nes- prišiel neskoro, ale let meškal dnes ráno. Nepodarilo sa mi prísť na začiatok rokovania preto. Možno, že budem opakovať niečo, čo tu už zaznelo, ale dovolte, aby som stručne povedala, aké je stanovisko EPP Ako viem, Anne-Marie Koraca-Bild už hovorila a vysvetlila stanovisko. Takže možno budem sa opakovať, prepačte mi to. V prvom rade sa chcem poďakovať a plne podporiť oboch spravodajcov za ich, v ich práci. Myslím, že odviedli vynikajúcu prácu pri e, príprave čo najväčšieho množstva kompromisných návrhov a pri riešení všetkých tých kontroverzných bodov. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, je, že mám taký pocit, že niektorí kolegovia hovoria o dokumente, ktorý už nie je aktuálny. Ten dokument, ktorý máme teraz pred sebou, je úplne nový dokument. Možno sú tam niektoré veci rovnaké ako v tom origináli, zrejme názov a re, e, odkazy, ale v zásade ide o nový dokument. Chcem veľmi jasne povedať, že všetky obavy, ktoré tu zazneli, ktoré zazneli v tomto výbore, ako aj inde, aj to, čo povedali ďalšie politické skupiny alebo iné zainteresované strany, boli v čo najväčšej možnej miere riešené a myslím si, že výsledkom je, že e, spravodajcovia dokázali pripraviť veľmi vyvážený dokument. Chcem ešte pripomenúť, že zmluva nám dáva povinnosť, že, máme, že musíme pracovať aj na spoločnom trhu služieb a my sme v poslednom ob- volebnom období nespravili veľa pre zlepšenie situácie, i keď mnohí si uvedomujú, že existujúce bariéry neumožňujú v plnej miere využiť potenciál jednotného trhu v oblasti služieb. Takže chcem vás vyzvať, keby ste jednoducho ukázali spolupracujúci kooperatívny prístup pri práci na tomto. Pani Rozier tu nie je a potom Denis de Jong z GUE, ten tu tiež nie je. Ani nikto z ďalších tieňových. A teraz pani Gebart. Ja nie som spravodajkyňa, ale som pripravovala stanovisko právneho výboru a pán Rozaty, pani Koraca Bild povedala, že nemáme hlasovať o tom pôvodnom texte, ale o tom, čo sú tie nové e, návrhy. A mám ten istý názor ako pani Koncari a že tie zásadné dvopreby, ktoré sú máme s návrhom Európskej komery, nie sú tak kom- komisie nie sú takto vyriešené, naopak sú len zostrené. A chcem tu poukázať na ďalšie údaje, veci, ktoré tu sú. A síce, hovorilo sa tu tiež už o tom, ide tu o tie mm, delegované akty, ktorých cieľom má byť aj rozšíriť rozsah pôsobenosti tohto, e, tejto smernice a parlament povedal, že je to proti pravidlám EÚ, pretože Článok 290 zmluvy umožňuje zákonodarcom EÚ preniesť na komisiu právomoc schvalovať nelegislatívne akty pre všeobecné použitie, ak to nie sú nejaké závažné pr- veci, prvky. Ale tu máme dôležitý prvok a to je rozšírenie rozsahu pôsobnosti cez delegované právne akty a to jednoducho nejde. A k tomu nemôžeme, to nemôžeme podporiť. To je proti všetkým pravidlám a nechápem, ako môže komisia vôbec také niečo navrhnúť a ani nechápem, že existujú kolegyne, kolegovia v tomto parlamente, ktoré chcú, ktorí chcú podporiť tento návrh pretože tým prenášame aj naše práva na Európsku komisiu a mne sa to už zdá ako dosť silná vec. Druhý kompromisný návrh, o ktorom chcem hovoriť, sa týka poistenia a certifikátov. Tam sa slovo harmonizácia vyškrtlo, ale to v žiadnom prípade nerieši problémy, ktoré tu máme v tejto oblasti, lebo tie povinné poistenie, záruky a podobne, E, profesíne predpoklady, kvalifikácie. To sú všetko veci, ktoré členské štáty riešia, upravujú roz, rôzne. A toto vyriešiť cez certifikát sa mi zdá pozoruhodné a myslím si, že tu by sme si mali vypočuť to, čo nám povedali aj poisťovatelia, aj podnikatelia, a síce, že im viac záleží na tom, aby sme mali transparentnosť, vytvorili transparentnosť a potom možno niekedy aj harmonizáciu práva v tejto oblasti, ale riešiť to pomocou zavedenia certifikátu, ktorý má všetky rozdiely v sebe zakomponované, je podľa mňa úplne nepostačujúce, nevedie to k cieľu. A na záver ešte jedna pripomienka. Predtým som hovorila o našej ceste do Madridu a nedávno som sa stretla aj s podnikateľmi v Španielsku, hovorili sme tiež o tejto e-karte a všetci si mysleli, že to nie je ten nástroj, ktorý potrebujú, ale ten nástroj, ktorý oni potrebujú, je Európsky preukaz povolaní a boli by veľmi radi, keby Európska komisia konečne dosiahla pokrok v tejto oblasti, miesto toho, že by zavádzala stále nové a nové nástroje, ktoré nikam nevedú a nič neprinášajú. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Andrea Šváb. Ďakujem prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcom a tieňovým spravodajcom za to, že došlo k zásadným e, k akceptácii zásadných požiadaviek na zmeny. Kolega Resety veľmi správne na to poukázal, že terajší text je na mnohých miestach celkom iný text, ako bol pôvodný. A preto predstavuje iný základ pre diskusiu je to troška aj problém, pretože názov smernice je stále rovnaký, aj keď obsah je iný. A otázka je, či netreba meniť aj názov, pretože obsah sa celkom zmenil. Potom to chcem povedať na dvoch veciach. Veľmi jasne sa teraz v oboch textoch hovorí o tom, že možnosť kontroly pre členský štát zostane zachováva, je rozšírená, to je pozitívne A pokiaľ ide o vnímanie tohto nástroja v členských štátoch, takže to vítame. Potom v normatívnej časti smernice sa hovorí, že nejde o zavedenie zásady krajiny pôvodu a že ten, e, tá zásada zostane tak, ako je v smernici o službách, to je tiež v poriadku. Ale aj proti týmto kompromisom budú určite námietky, Poprvé je tu otázka, do akej miery v článku 2 e, treba vnímať rozšírenie právomoci Európskej komisie pre rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Tu súhlasím s pani Gepartovou, že keď nejde len o rozšírenie profesívnych skupín, ktoré dostanú elektronickú kartu služieb, takže e, potom by komisia alebo parlament by tu príliš natiahol svoje právomoci, ale ak by išlo rozšírenie jednotlivých skupín povolania, tak je to opajiteľné, ale tú otázku ešte skúmame. Ja si však myslím, že stále, a to e, sa ukázalo aj tento týždeň v podkladoch z rady, a síce, že musíme riešiť aj tú otázku, že ten cieľ, o ktorom tu hovoril aj kolega Lutikar, a síce je to zjednodušenie vnútorného trhu služieb, že tento cieľ tu aj v tejto zmenenej podobe smernice by sme mohli dosiahnuť, pretože problémom je to, že niektoré veci, ktoré sú v týchto, tejto úprave elektronických kariet služieb, sú veci, ktoré v niektorých členských štátoch ani neexistujú. A pre mnohé podniky a podnikateľov aj v Nemecku je to problém, že členské štáty nie, že by nezavádzali dosť, ale budú musieť zavádzať viac a kontrolovať aj to, čo zatiaľ dobre funguje. Toto sú veci, ktoré by sme mali dobre preskúmať, lebo aj v Nemecku zaznievajú kritické hlasy o tom, ako riešiť tento návrh. Dôležité ale je, že návrh je iný ako pôvodný zámer komisie a myslím si, že máme dobrý základ pre debatu v nadchádzajúcich týždňoch Teraz je dôležité, aby sme kolegov v iných výboroch, ktoré pracujú so starým textom, oboznámili s novým textom, aby sme hovorili všetci o tom istom. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Andreas. A teraz pán Fanisteroj, nech sa páči. Pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne za dnešné slova a naozaj som presvedčený, že je to krok vpred na ceste k posilneniu vnútorného trhu a zvýšenie mobility a k zlepšeniu našich kapacít v Európe. V niektorom z, mojo, z mojich podmenujúcich návrhoch som hovoril aj o právnom základe. Ja chápem, že Nemôžeme posil, postupovať podľa posilneného postupu a deliť krajiny na tie, čo plnia a čo neplnia. Ak by sme mali čakať, až kým príde posledný, ktorý bude plniť všetky požiadavky, tak spomalíme Európu. Spoločný prístup má svoje slabé miesta, naozaj slabé miesta, problémy a to je v našich rukách a preto môj pozmeňujúci návrh ste neprijali, dajte rýchlosť tým, čo, tým, čo e, plnia a tak ďalej. Takže vrátim sa k tomu, napríklad zoberme si stavebníctvo mojej vlasti. Moja vláda nebude akceptovať, aby to bolo takto riešené v situácii, že stará dohoda zo smernice o službách nefungovala, pretože sa to nehodilo pre tento sektor. A ja som prišiel s pozmeňujúcim návrhom vyňať stavebníctvo na tri roky, aby mohli sa dať dobré riešenia, lebo takto je to veľký neporiadok, ale sa to neprijalo. Takže tu mám naozaj problém s hlasovaním. A sú tu samozrejme aj zlepšenia, a celý návrh sa zmenil, upravil, ale ešte stále sú tu takéto váhania z mojej strany a chcem na to poukázať. Podľa mňa by bolo dobre, keby bola na krátku dobu umožnená opt-out, ak by to krajina chcela, tak potom budete fungovať podľa skutočnej právnej situácie a potom o 2-3 roky, keď sa hovorí o e, rýchlejšom posúdení, to môžete zapracovať do toho celku. Ale my tu teraz fungujeme ako veľkí mágovia, ale to nebude fungovať. Je to troška op- príliš optimistické a treba počúvať aj tie krajiny, ktoré hovoria, že by sme mali mať postupné zavádzanie, phasing in. Ja neviem, či je to právne možné, ale toto je môj názor. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa už nikto iný nechce vyjadriť, tak by som dala slovo Mortenovi na odpoveď. Ďakujem, Annelín. Ďakujem za vaše vyjadrenia, koregovia. V prvom rade som neuviedol, že ďakujem kolegom z EPP za ich prácu na texte, takže chcem to urobiť teraz. Bolo to veľmi konštruktívne a pán Rosati to povedal veľmi jasne. Je to úplne nový dokument, podľa mňa vyvážený dokument a Pán Rosati, vy ste, Busati, vy ste veľmi jasne povedali, že máme zodpovednosť zlepšiť jednotný trh. To nám kladie na plecia túto povinnosť mluva. A myslím si, že to by malo byť náš celkový postoj k našej práci. A musíme si uvedomiť, že máme túto povinnosť. Ďakujem za to, že ste to zdôraznili a pripomenuli Teraz k mojim kolegom zo sociálnej demokracie by som chcel povedať, ja som si poznamenal niektoré vaše slova. Hovorili ste tu veľmi často opakovať a ja môžem zopakovať, že môj celkový dojem je taký, že počas týchto rokovaní sme mali doteraz stále rovnaké argumenty, ktoré sa neustále opakujú. Mne sa nezdá, že by sme z vašej strany dosiahli veľký pokrok v prístupe a to ma troška sklamalo. Počujem tu aj slovičko might, možno. A to sme stále počuli v týchto diskusiách, že možno tu vytvárame riziko. A môj pocit je taký, že sa pozeráme na veľmi jasné ideologické stanovisko a postoj, ideologický postoj a to ma troška mrzí, pretože ja si myslím, že ak niekto chcel zlepšiť tento text, mal veľa príležitostí na to. Myslím si, že sme boli veľmi otvorení voči akýmkoľvek zmenám, ktoré by mohli zlepšiť tento text. A môžem len zdôrazniť, že toto je úplne nový dokument v porovnaní s tým, ktorý sme mali na začiatku. Pán Šváb, pozrime si ten nadpis. Áno, názov. Za mňa môžem povedať, že ja tu nemám žiadne citové väzby na názvy, takže môžeme o tom hovoriť. Pán Van veľmi úprimne, a ja mám tie isté obavy, stále tie isté obavy, áno, sú to kompromisy a ja môžem tiež povedať, že buďme ambiciozní, avšak bolo by nereálne nemať obavy s takouto vecou, pretože samozrejme ide tu aj o stavebné firmy. A ja som v našich rokovaniach upozorňoval na to isté, že by sme mali uvažovať o postupnom zavádzaní. Ale môžem len povedať, že toto je dobrý kompromis a preto vás chcem poprosiť, aby ste sa na to znovu pozreli, ale pohovorme si ešte o tom. Myslím si, že to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. Ďakujem, Morten. A ja ako spravodajkyňa chcem tiež povedať veľmi stručne, niekoľko vecí. Pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti a zahrnutie stavebníctva, takže to bolo aj v pôvodnom návrhu komisie. My sme ako spravodajci nerozšírili rozsah pôsobnosti o stavebníctvo. Okrem toho, sme vyriešili mnoho vecí cez ďalšie úpravy Máme tu tú e, revíziu po troch rokoch a nie po piatich rokoch, takže keď uvidíme, že sú problémy, vždy sa dajú riešiť. Potom tu máme aj lepšie možnosti kontroly, ktoré sme zapracovali a máme a zdôrazňujeme, a v texte to nebolo pôvodne, že nemá byť negatívny vplyv na existujúcu legislatívu týkajúcu sa vysielaných pracovníkov. A to platí pre stavebníctvo najmä, tam boli veľké obavy. Takže ja si myslím, že tieto zmeny, ktoré sme zapracovali, sú zmeny, ktoré reagujú na tieto obavy. Chcem ešte povedať, že nebolo veľmi dobre tu zahrnúť MSP Európe do rozsahu pôsobnosti, ale ja si myslím, že to nebol dobrý návrh, pretože keby sme MSP e, keby sme MSP vylúčili, tak by sme veľmi zužili tento obsah. Takže práve tu chceme zaviesť e-kartu, ktorá by reagovala na potreby e, aj malých podnikov, pokiaľ ide o vykonávacie akty komisie, tak aj tu sme riešili potrebné aspekty, napríklad úloha zainteresovaných strán, a to, že vykonávacie predpisy komisie musia obsahovať aj odkazy. Potom si tu hovorili niečo o zapracovaní e, európskych profesí. Áno, to bude asi ďalší krok, ten európsky pas povolaní. Toto je prvý krok, ktorý umožní cezhraničné poskytovanie služieb v posilnenom režime. Toto boli moje najdôležitejšie pripomienky. Ešte prepač Morten a potom komisia. Ale takže veľmi krátko ešte Morten. Sorry, Chair, I was just uh, forgetting one thing. I was provoked tu ma niečo vyprovokovalo, čo povedala pani Gepard a chcem povedať, aby to bolo v zápisnice, že na rozdiel od pani Gepardovej a rekonsári chcem povedať, právny odbor nikdy nepovedal, že delegované akty nemožno použiť na rozšírenie rozsahu pôsobnosti. Ja som bol na rokovaní, kde povedali opak. Povedali, že sa to dá robiť za osobitných podmienok. Takže to nie je pravda a chcel som to povedať, aby to bolo zaznamenané a aby sa tu nešírili mýty. Ešte Nikola Danty chce niečo povedať skôr, ako dám slovo komisii. Nech sa páči. Chcem sa ospravedlniť. Ja som nechcel vôbec sa do toho nejak eh, dostať a vyjadrovať predtým, než sa vyjadria eh, jednotliví spravodajcovia. Ale ja si myslím, že to, čo bolo práve povedané, je veľmi znepokojivé. O socialistická skupina, ktorá eh, stanovisko je naozaj znepokojivé a ktoré eh, sme sa ako už povedali, jasne k tomu vyjadrili. Vždy sme my predkladali pozmeňujúce návrhy, ktoré boli schválené na celom výbore a potom sa k tomu vyjadrili ďalšie výbory a tak ďalej. Ale ja vám musím povedať teraz na rovinu, že namiesto toho, aby sme bojovali proti obavám socialistickej skupiny, ale takisto aj v prospech malých a stredných podnikov na území Európskej únie, ktoré majú naozaj vážne problémy, naopak sa venujeme úplne iným záležitostiam. Takže ja by som chcel teraz eh, poďakovať spravodajcom za úžasnú prácu. Eh, častokrát eh, išli síce proti niektorým našim názorom, ale všetko to bolo naozaj vhodné. My si vážime a oceňujeme prácu všetkých kolegov, avšak je naozaj znepokojivá táto teda toto stanovisko socialistickej frakcie. My chceme zopakovať, že na plenárke tento pozmeňujúci návrh môže získať väčšinu. A ja by som chcel od vás e, to, aby ste sa naozaj začali týmto zaoberať. Nielen pozmeňujúci návrhom e, socialistickej skupiny, to bolo jasné už od začiatku, povedali sme to jasne. A teraz budeme naďalej trvať na všetkom tom, čo sme povedali. Ďakujem. Okay, thank you very much. So then now we have Dobre, ďakujem. E, no, ja by som chcela súhlasiť s pánom Lokagardom v jednej veci. Právna služba naozaj povedala, že za určitých okolností e, sa urobia delegované právne akty, ale pripojili aj to, a to chcem mať v zápisnici, že ten kompromis nezodpovedá tým predpokladom, to by sa malo tiež dať do zapisnice. Okay, thank you. And then... Dobre, ďakujem. A teraz pán Gams z Európskej komisie. Thank you, Chair. Um, the Commission appreciates... Ďakujem. Komisia si cení intenzívnu prácu parlamentu k Európskej karte služieb. Podporujeme všetko úsilie na to, aby bol ten návrh účelnejší, jasnejší, jednoduchší. A to, čo predložili spravodajcovia, to je veľmi dobrý základ na prácu. A mnohé zo zmien vrátane kompromisných návrhov sú konštruktívne a hodnotné. Tento návrh má zlepšiť fungovanie jednotného trhu nie je to návrh, ktorý by vyriešil všetky problémy, ktoré na jednotnom trhu máme, na jednotnom trhu služieb. Avšak, keď sa budeme zameriavať najmä na administratívne prekážky, e, môže to prispieť k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu so službami a hlavným cieľom je pre SAD znížiť administratívnu komplexnosť, aby sa mohli v Európskej únii sústrediť na tvorbu pracovných miest a rastu na miesto papierovania. Má to doplniť ďalšie iniciatívy komisie, ktoré majú dosiahnuť pokrok v oblasti sociálnej agendy. Tento návrh nemení rovnováhu medzi kompetenciami a právami a zodpovednosťami mm, medzi domácim členským štátom poskytovateľa služieb a, a hostovským štátom, kde ten poskytovateľ chce svoje služby poskytovať. Takisto to vychádza zo spolupráce medzi členskými štátmi, ktorú treba zlepšiť, musí byť naozaj funkčná. Je nám jasné, že sú tu rôzne stanoviska z rôznych politických skupín, rôzne pohľady na tento návrh, ale naozaj dúfame, že nájde sa kompromis. A samozrejme sme pripravení aj ďalej podporovať v tejto dôležitej práci. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne, takže môžeme uzavrieť tento bod a hlasovanie bude na ďalšom zasadnutí výboru, ktoré bude v marci. Znamená to teda, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na programe. Týka sa to vytvorenia jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informačných postupov na riešenie problémov. A spravodajky je Marlen Mici, nech sa páči. Thank you, Chair. Thank you very much. Um, a... Ďakujem, pani predsednička. Je to veľmi dôležitá správa. Snáď by som mohla... Nikto nepočúva. Hm. Nice Ach, bolo by to fajn, keby ma niekto počúval. Can I go ahead now? Thank you. Okay, been uh, Dobre, takže ešte raz. Bola to veľmi dlhá správa, významná správa, ktorá bude prínosná tak pre občanov, ako aj pre podniky. Takže my sa tešíme, že tu bude podpora. Máme cez 150 pozmeňujúcich návrhov od tieňových spravodajcov a ďalších poslancov okrem mojich pôvodných 130 pozmeňujúcich návrhov Veľa pozmeňujúcich návrhov vo všeobecnosti podporuje a takisto rozvíja návrh, ktorý bol pôvodne predložený. Myslím, že to je veľmi dobrá a pozitívna. Ja som otvorená k všetkým doplňujúcim nápadom, ktoré predložili tieňoví spravodajcovia a naozaj úprimne môžem povedať, že sme sa maximálne snažili zapracovať čo najviac týchto pozmeňujúcich návrhov a vyhovieť čo najviac politickým frakciám. A cítim, že sme odvedli, odviedli veľký kus práce. Mali sme niekoľko schôdzi, tieňových spravodajcov, niekoľko technických e, schôdzi. Viem, že časový plán je veľmi napnutý a preto chcem e, poďakovať tieňovým spravodajcom, im kancelárim a takisto poradcom. E, my sme sa dohodli na 56 kompromisných návrhov. Máme tu širokú podporu politických strán. Niektoré sú citlivejšie ako iné. E, veľmi dlho sme diskutovali o všetkých kompromisných návrhoch, tak kompromisných ako aj technických. Sú naozaj citlivé, ale dôležité veci, ktoré sú pokryté um, týmito návrhmi, môžeme roztriediť takto rozsah a cieľ návrhu, čo je v článkoch 1 až 2. Názov prístup online postupom a k plným online postupom, čo to znamená, to máme v článkoch 5 až 11. Princíp once only, čiže len raz. To je ďalej posilnenie ochrany raz, to je článok 12, počet požadovaných jazyk pre informácie a takisto riadenie, lehota pre vstup do platnosti tohto nariadenia a nakoniec prílohy. Prílohy 1, 2, 3. Čo sa týka článku 5, tam bol predložený alternatívny kompromis, ktorý predložili zelený spolu s ALDE. Tento kompromis od nás požaduje, aby sme tam dodali ešte dodatok, pokiaľ teda členský štát vo výnimočnom prípade vyžaduje fyzickú prítomnosť u niektorých digitálnych postupov, tak tieto výnimky by sa mali obmedziť len na vydávanie občanských preukazov pásov a podnikateľských eh, aktivít alebo konaní. A s tým ja nemôžem súhlasiť, pretože máme rôzne príklady v druhej prílohe, kde sa uvádza, že je fyzická prítomnosť eventuálne nutná a to nie je riešenie. My musíme vyslať eh, signál, že v prípade potreby členské štáty majú zabrániť tomu, a vysvetlili sme prečo, podvodom chrániť verejné zdravie a všeobecnú bezpečnosť a to sa obmedzuje len na občianské preukazy a na podnikateľské licencie. Toto je príliš obmedzujúce. A toto nemôžeme podporiť. My musíme teda zaistiť, že tie fantastické služby, ktoré my poskytneme podnikateľom a spotrebiteľom, ktoré len na internete nájdú všetky potrebné informácie zo všetkých členských krajín, čo to neumožní zneužívanie systému. A celkom jasne sme povedali, že je to nástroj, ktorý má brániť pod obchodom a brániť bezpečnosť a členské štáty majú mať k tomu príležitosť. O ostatných kompromisných návrhoch <clears throat> tam sme získali všeobecnú podporu, zhodli sme sa na všetkom. Nezapodnajme na čo, o čo ide. Je to veľmi dôležitý návrh, nechcem sa opakovať, ale je potrebné naozaj vedieť, aký príspevok životu občanov a podnikov to bude predstavovať. Ja veľmi oceňujem tú prácu, ktorá by mala uľahčiť veľmi značne uľahčiť život našich občanov. A ja teda dúfam, že táto správa získa veľkú podporu. Chcem poďakovať eh, tieňovým spravodajcom za veľmi slnečné stretnutia a veľmi hodnotné príspevky toto si zaslúžia moje poďakovanie. Hlasovať sa bude zajtra ráno, 22. februára. Ďakujem všetkým. A ako tieňový spravodajcu to máme pána Karasa za EPP. Pani predsednička, dámy a páni, nechcem nejak veľa doplňať. Chcem sa poďakovať pravodajkyni pani Mici za mimoriadne kompetentnú a kolegiálnu spoluprácu. Veľmi konštruktívne sme pracovali tak na politickej, ako aj technickej úrovni. K tej technickej úrovni patrí vždy aj sekretariát a naše asistentky a asistenti. A naozaj bola odvedená vynikajúca odborná práca a mám pocit, že všetky kompromisné návrhy sú veľmi vyvážené a nie je to otázka nejaké menšiny či väčšiny. Vždy bola snaha Eh, udržať si eh, všetky politické skupiny až eh, do posledného detailu. No určite tam niektoré ideologické veci boli, ale počítam s tým, že vo výbore to bude mať širokú väčšinovú podporu. Je to určite ambiciozná pozícia pred trialogom. Určite sami to nedotiahneme. Veľmi sa teším z toho, že máme e, zhodu v prílohe 1 a 3 cez delegované akty. Som spokojný so zmenou prílohe 2, že teda aj digitalizácia nebo relevantných e, takých konaní je tam upravená a poukazujem na štúdiu DGUS, ktorá bude zverejnená tento mesiac na tému online registrácia e, podnikateľských činností. Túto štúdiu by sme si mali podrobnejšie pozrieť ešte pred trialógom, aby sme boli informovaní, aby sme objektívne pristúpili k rokovaniam s radou. Tá téma je ešte stále predmetom diskusí, e, pokiaľ ide teda o nadobudnutie účinnosti a určite to bude téma v trialógu, pretože zo strany členských štátov sú tam asi nejaké želania. My sme sa dohodli teraz v parlamente na dva roky, ale určite to bude ešte téma v trialógu. Môžem povedať len toľko, že nechali sme sa viesť dobrými argumentmi a ďakujem za pragmatický kolegiálny prístup spravodajkyni a dúfam, že teda bude to mať širokú väčšinou podporu. Thank you very much. Ďakujem pekne za EKR, e, pani Mubarak. Thank you, chair. Uh... Ďakujem, pani predsedníčka. Môžeme podporiť túto iniciatívu o lepšom prístupe k informáciám poskytovaným online. Ja takisto vítam zahrnutie kompromisného návrhu o úsporných opatreniach, pokiaľ ide o požiadavky na preklad. Avšak ECR nepodporuje tak vágne poňaté ustanovenia, ktoré umožnia fyzickú prítomnosť v inom členskom štáte a preto podporujeme kompromisný návrh zelených v článku 5.1. A chcem ešte dodať eh, také varovanie Príliš často som bola svetkom toho, že vlády zahája nejaký ambiciózny projekt, ako je toto, a ktorý však následne nie je úspešne implementovaný a potom e, výsledkom je plýtvanie časom, snahou a peniazmi. Takže je potrebné naozaj všetko premyslieť a naplánovať skôr, ako sa rozbehne implementácia. Ja som presvedčená, že toto sa podarí a my sme pripravení podporiť komisiu a vojsť to rokovanie o dialógu. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej spoluprácu a takisto popriať čo najviac úspechov v sledujúcej práci. Ďakujem pekne. A teraz z ALDE pán Saranovič. Ďakujem. Selimovič, ďakujem. Ja budem sa tu vyjadrovať na miesto pani Kalasovej, ktorá sa dnes osobne nemohla dostaviť. Chcem poďakovať spravodajkyni a jej týmu za úžasnú spoluprácu tento kompromisný návrh. A všetky sú ambiciozne zo strany EPP. Chceli by sme čo viac postupov, aby to bolo plne kompatibilné online a pani Kalás je presvedčená o tom, že toto je skvelý základ pre trialog. Chcem len upozorniť na dva body. ktoré chcem spomenúť. Chceme ešte ambicioznejší prístup k riešeniu a nedostatok fyzického prístupu, tam by sme mali jasne definovať, a kde je možné, aby e, sme vyžadovali fyzickú prítomnosť alebo fyzický prístup a takisto jasne povedať, že ide o výnimočnú situáciu a, a táto situácia by sa nemala týkať prístupu online vo všeobecnosti. Pani Kalasová chce poukazovať takisto na to, že vítame diskusiu k princípu len raz, my si myslíme, že to je ten správny vývoj. Samozrejme s ohľadom na pravidlo na ochranu údajov, pretože tá informácia musí byť opätovne použiteľná. A, a toto dôkazné bremeno musí byť teda na správcovi, nie na užívateľovi. Čiže správca má možnosť poskytovať opakovanie určitú informáciu alebo služby ešte raz ďakujem za dobrú spoluprácu. Pani Kalas sa teší na ďalší trialog. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A teraz za pani Líbe, pani Reda. Takisto by som chcela poďakovať spravodajkyni za jej naozaj usilovnú prácu nad týmto návrhom. Myslím si, že tie veľké diskusie ešte máme pred sebou. Parlament sa bol schopný dohodnúť pri takmer všetkých témach, ale aj tak niektoré členské štáty ešte váhajú s tým, aby všetky postupy boli k dispozícii online. Mne sa páči, že parlament sa rozhodol ambiciozne vystupovať, pretože aj keď tie požiadavky na uh, poskytovanie informácií sú, uh, kom, sú zásadné, ale online postupy sú vlastne jadrom tohto návrhu a chceli by sme ísť ešte trochu ďalej ako pani spravodajkyňa. Takže podporujeme ten všeobecný prístup, tú snahu prísť a poskytnúť teda tieto výnimky. A tam, kde určité kroky daného postupu je potrebné mm, realizovať. Fyzická prítomnosť jedincem. tam by sme si to jasne mali vymedziť, za akých okolností, kvôli čomu. A takisto by sme mali povedať, že pri väčšine týchto postupov sme nepočuli žiaden taký presvedčivý argument, ktorý by mal vyjasniť, že prečo je vôbec potrebná fyzická prítomnosť. Namiesto uzavraného alebo konečného zoznamu by sme mali mať výnimky na konkrétne postupy, kde je potrebné napríklad um, to mať, napríklad v rámci boja proti podvodom. To sú také špecifické veci, ktoré sa týkajú registrácie, občianských preukazov, pásov a tiež e, pre podniky. Nechceme, aby táto výnimka osobnej prítomnosti, fyzickej osobnej prítomnosti platila všeobecne, pretože inak by niektoré členské štáty mohli zneužívať toto a vyžadovať tú osobnú prítomnosť nie kvôli boju proti podvodom, ale len kvôli tomu, že je to pre nich jednoduchšie. A teda vieme, že niektoré natlakové skupiny chcú zachovať tento súčasný stav. My sme pripravení byť flexibilní, nie je to pre nás úplne neprichodná vec. My podporujeme vo všeobecnosti spravodajkyňu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v rámci trialógu. Ďakujem. A ešte za Európsku komisiu pani Vajn. Pán Vajn. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Eh, ja už som hovoril predtým o dobrom fungovaní a lepšom fungovaní teda vnútorného trhu a prístup k informáciám, ktoré sú dodávané včas a vo vysokej kvalite sú dôležité. A takisto aj dostupnosť elektronických postupov, ktoré sú k dispozícii občanom a podnikom a to aj cezhranične. Toto všetko potrebujeme pre lepšie fungovanie jednotného trhu a preto chcem poďakovať a spravodajkyni všetkým ostatným za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli na kompromisných návrhoch. Komisia tiež víta skutočnosť, že tu panuje snaha aby ten návrh bol čo najambicioznejších a takisto aj ten, tá perspektíva z pohľadu užívateľa, to je dôležité. Čo je dôležité pre užívateľa? Tu by som chcel sa zmieniť o jednej veci. Ešte stále chceme ambicioznejší prístup e, tam, kde ide o registráciu podnikov. To je totiž e, jedna z priorít, na ktorú upozorňujú podniky na celej na celom území EÚ. Čiže tu musíme nájsť dobré riešenie. Vo všeobecnosti sa teda tešíme na zahájenie trialógu k tomuto návrhu. Pokiaľ možno čo, najrychlejšie ďakujem pekne, ďakujem pekne a na záver dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem, hovorí pani Mici. Ďakujem za veľmi užitočné pripomienky a príspevky. V podstate EPP sa zmienil o tom, že transponovanie, teda to dvojročné obdobie, je niečo, čo budeme musieť riešiť. Ja si myslím, že by sme mali byť ambicioznejší. A pokiaľ ide o ambície, myslím si, že Európsky parlament sa na to pozera rovnako, že mali by sme mať ambicioznejšie plány, hlavne aj pokiaľ ide o toto stanovisko. ECR a Zelení sa vyjadrili k článku 5. My si toho naozaj vážime je to článok, ktorý bol predmetom rozsiahlej diskusie. My vaše pripomienky oceňujeme. Pokiaľ ide o komisiu, tak my sme rádi, že komisia si všimla našu ambicioznosť. Pokiaľ ide o snahy, aby to bol, ten návrh bol vyvážený hlavne zo strany občanov, pretože my sme tu na to, aby sme v rámci trialógu prišli na to, že s tým, čo je najdôležitejšie pre občanov a podniky, za to vám ďakujem. Ďakujem. Ako hovorila pani Mici, zajtra budeme hovoriť o tej, e, pardon, hlasovať o tejto správe. Tým sa dostávame k poslednému bodu v našom e, dopoladnejšom programu. Ide o agentúru Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, e, nariadenie o ENISA, ktorým sa zrušuje nariadenie 526 lomené 2013 o tzv. tzv. kybernetický akt. A spravodajcom je pán kolega Nikola Danti. Máte slovo. Uh, Eh, online eh, technológie eh, predstavujú veľké a nové rizika pre európskych občanov a preto musíme zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť. Na druhej je to príležitosť navzájom sa prepojiť. Podporuje to vlastne šírenie informácií a takisto predstavujú chrbtovú kosť európskej ekonomiky. Najväčšie rizika k tomuto cybercrime crime je vlastne um, krádež údajov, takisto podvody na súkromných podnikoch casi crescenti a takisto aj e, stále rastúce riziko ramps over a takisto aj nelegálny obsah údajov. E, napríklad WannaCry ako najznámejší kybernetický útok e, zasiahli 70 tisíc subjektov. Ďalšie hrozby e, môžu e, priamo zasiahnuť a destabilizovať demokratické zriadenie niektorých krajín. E, preto by sme mali si stanoviť, že je to, sú to hlavne občania, ktorí musia častokrát znášať takéto kybernetické útoky a ktorí chápu to ako naozaj veľké nebezpečenstvo. Podľa posledných údajov Eurobanometru zo 7, z júla 2017 87 respondentov je naozaj znepokojený z rôznych Eh, foriem počítačových hrozieb a kybernetických útokov. Eh, ja za eh, socialistov a demokratov ako spravodajca som sa venoval tejto otázke, hlavne tomu všeobecnému charakteru, ktorý bol, alebo ktorý by mal byť schválený na európskej úrovni, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, aby sme zabezpečili odolnosť našich štruktúr digitálnym v IT obsahu, aby sme mohli zareagovať na takéto počítačové útoky. Pokiaľ ide o ďalšie údaje, ktoré som už predtým spomenul, spomenul, v súčasnosti si uvedomujeme, že občania no a podniky si toto nebezpečenstvo uvedomujú a že e, toto hrozba neustále narastá. Pokiaľ ide o reakciu európskych inštitúcií, je potrebné koordinovaným spôsobom ambiciozne sa k tomu postaviť. Návrh nariadenia, ktoré predložila Európska komisia v septembri minulého roku, je súčasťou e, tejto stratégie e, pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, a ktorá by sa chcela zamerať e, v rámci európskej politiky práve na zabezpečenie pardon, kybernetickej bezpečnosti. Ide to správnym smerom, pretože to posilňuje právomoci ako aj kompetencie štruktúry N. ENISA a takisto zavádza systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti a znižuje e, tú veľkú fragmentáciu produktov, ako aj služieb v rámci vnútorného trhu. Certifikácia je jeden, e, alebo taký ten najdôležitejší užitočný nástroj pre posilnenie dôvery európskych občanov v jednotný trh. Avšak súhlasíme s tým, že e, potrebujeme vôľu. E, na druhej strane chcem upresniť, že v rámci reakcie e, kybernetickej, e, pardon, systémov certifikácie agentúrou ENISA musíme zabezpečiť také všeobecné pravidlami pre tých najkritickejšie služby a produkty na vnútornom trhu EÚ. A preto potrebujeme si zabezpečiť tento systém certifikácie na úrovni. Ja chcem zdôrazniť, že inštitúcie Mm. v rámci tejto systému certifikácie služieb e, by e, mal zostať vlastne sektor, ktorý by mal byť v kompetenciách výboru pre ochranu e, spotrebiteľov a na druhej strane tak, pokiaľ ide o tie konkurenčné kompetencie, ktoré boli stanovené v rámci e, tohto nariadenia, aj nad tým sa máme zamyslieť. Chceme však povedať, že táto téma, v tejto téme budeme e, naozaj pokračovať e, ruka v ruke s členmi výboru ITRE. Pokiaľ ide o tie predchádzajúce moje poznámky, myslím si, že tie naše hlavné ciele sú následovné. Chceme zvýšiť Eh, účasť príslušných zainteresovaných strán rozličných fázach systémov správy na príprave kandidátskych systémov certifikácie agentúrov ENISA. Chceme pripraviť nové schémy zo strany ENISI. Chceme posilniť eh, úlohu koordinácie eh, euró mm, mm, európskych skupín, pokiaľ ide o zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Musíme sa strategicky nasmerovať, vytvoriť pracovný program, spoločné akcie na európskej úrovni v systéme certifikácie a takisto by sme mali jasne stanoviť, E, nejaký ten prioritný rámec, e, zoznam produktov a služieb IKT, aktualizovať tento prioritný zoznam, pre ktorý e, domnievame, že Európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti je naozaj potrebný. Preto si myslíme, že by bolo vhodné, aby sme vytvorili pre taký, takú značku dôvery EÚ, ktorým by boli označené také produkty a také služby, ktoré, a tým, ktoré sú naozaj isté, bezpečné a tým pádom vlastne obyvateľi a spotrebitelia by o tom vedeli a mohli v to dôverovať. Chceme takisto sa vyhnúť tomu, aby sa vytvoril nejaký systém certifikácie EÚ bez monitorovania a dohľadu nezávislými agentúrami a na základe práve tých skúseností, ktoré som spomenul a ktoré zasiahli napríklad automobilový priemysel. chceme zabezpečiť monitorovanie aktivít teda a dohľad agentúry ENISA vnútroštátnych orgánov nad certifikáciou, aby sme zaručili, že európsky certifikát, ktorý bude vydaný v členskom štáte, bude splňať rovnaké štandardy a rovnaké požiadavky ako certifikát vydaný inom členskom štáte. A na záver sa domnievame, že tento harmonizovaný prístup zo strany komisie by môžeme zdieľať, avšak som presvedčený o tom, že práve takáto európska certifikácia nám zabezpečí oveľa väčšiu flexibilitu, adaptovateľnosť, práve pokiaľ ide o ohrozenie niektorých produktov a služieb. Preto by sme mali aj premodulovať niektoré záležitosti, ktoré by mali byť použité a mali by sme zohľadniť aplikovanie, eh, ich aplikovanie v niektorých eh, službách a produktoch. Preto potrebujeme zabezpečiť to, aby to bolo stanovené na základe systému, bez ktorého by sme a priori si stanovili nejaké termíny pre validitu každého tohto certifikátu. Ešte musíme spolupracovať v nasledujúcich týždňoch na tomto návrhu a chceme zvážiť všetky možnosti, ako posilniť následne dohľad a monitorovanie nad tomto trhu, ako náhle tieto produkty a služby budú certifikované, aby sme zabezpečili absolútnu nezávislosť týchto um, dohľadajúcich alebo certifikujúcich uh, orgánov. Domnievame sa teda, že tieto myšlienky sú správne. Myslíme si, že je to veľmi dôležitá správa a pak pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, je to stanovené na budúci útorok 28. februára. Brat mi tam povedal v roku, že, že rok 2017 bol rokom, ktorý bol veľmi dôležitý poč- počítačovou kriminalitu, pretože sa to stáva čoraz viacej súčasťou organizovaného zločinu. Neustále útoky, ktoré boli tu zrealizované, takže musíme zabezpečiť to, aby v roku 2018 sme boli schopní e, zabezpečiť koordinovaný prístup, koordinovanú reakciu na tieto počítačové útoky. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Danty. Za EPP pani Mecola, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod chcem privítať tento návrh a chcem poďakovať pánovi Dantimu za jeho prácu. Nedávne kyberútoky v členských štátoch vyvolali potrebu mm, mm, obrany a občania to považujú za jednu z priorít. E, naozaj e, závisíme od zariadení, ktoré máme v Overecku v domácnosti. Všetci sme prepojení. Taký je náš svet. Čiže tento návrh nariadenia e, ktoré by upravilo kybernetickú bezpečnosť, je nielen dobre načasovaný, je naozaj veľmi naliehavý. V správe ENISA v roku 2017 e, bolo spomínaných viac než 2000 takýchto dátových porušení, ktoré boli zamerané na kritickú infraštruktúru. Boli tam útoky žiadajúce o výkupné, o ktoré odhalili, aký sme zraniteľní. Osobné údaje sú obľúbenou komoditou online. Obchoduje sa s údajmi z kreditných kariet za 8 až 16 eur dobrovoľný systém certifikátov kybernetickej bezpečnosti s právnym prístupom Avšak musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi silnými stimulmi pre priemysel, aby presadzoval a sledoval takéto certifikáty. Firmy potrebujú čas prispôsobiť sa zmenám a musia naďalej byť ale schopné obdolávať takýmto e, kybernetickým útokom a hrozbám. E, je dôležité, aby sme nezabudli na malé stredné podniky, ktorým musíme od začiatku pomáhať možno mm, formou nejakých dobrovoľných programov komunitných e, cez operátorov, aby teda to bolo usmernenie k tomu, ako možno zakomponovať kybernetickú bezpečnosť už do samotnej štruktúry. Experti už pracujú na tejto E, oblasti nejaký čas a určite ich poznatky budú e, významné, ale samozrejme žiadny členský štát nesmie zaostávať. Posledne NEC e, vybavením s primárnymi zdrojmi a dobrým mandátom to je z odpovednosti členských štátov Eh, je dôležité, aby sa zapojili aj zainteresované subjekty, aby to bolo naozaj založené na poznatkoch. Čo sa týka textu, spotrebitelia musia byť plne informovaní, nesmú byť zavádzaní a v tejto súvislosti teda osveta o kybernetickej bezpečnosti zohráva veľmi dôležitú úlohu. Podľa mňa e, tá, ten názov assurance level môže byť zavádzajúci, ako keby tam boli rôzne úrovne bezpečnosti článku 46. Malo by to byť prepojené na kontrolný zoznam rizik, ktoré posudzujú experti, zainteresovaní subjekty a tak ďalej. Ehm, by sme ehm, mali takýto, takúto nejakú komplexnú schému. A napokon e, komisia by nám mohla dať viac informácií o tom, že čo preukázala dopadová štúdia vzhľadom na to, ako sa do týchto schém zapájajú malé stredné podniky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Za Ekár som to ja a budem hovoriť po holandsky. Myslím si, že predrečníci už povedali, že kybernetická bezpečnosť sa stáva stále dôležitejšou a preto to treba riešiť je to jedna z oblastí, ktorá u občanov vyvoláva jedny z najväčších obav. Takže ten návrh neprichádza priskoro. Prešla som si správu a je tam niekoľko vecí, ktoré chcem zdôrazniť, lebo sú pre nás dôležité. V prvom rade je jasné, že na ob- v oblasti zisťovania, detekcie a e, reakcie a identifikácie musíme aktivity zosilniť a skoordinovať. Európsky certifikačný systém môže k tomu určite prispieť, ale potrebujeme aj zlepšovať uvedomenie si povedomie v spoločnosti. To znamená, že musíme lepšie informovať o rizikách pre občanov, ale Musíme sa snažiť aj o šírenie osvedčených postupov. A tieto snahy platia nielen pre občanov, ale aj pre rôzne organizácie, či už malých a stredných podnikov, aby sa mohli lepšie pripraviť a aby dokázali reagovať na hrozby. Musí to byť podľa nás úsilie spoločné medzi politikou a občanmi a ďalšími zainteresovanými stranami. To treba v texte zdôrazniť. Po druhé, normy. Myslím, že je jasné, že nemôžeme mať certifikáciu bez noriem a preto si myslím, že je veľmi dôležité mať certifikačný postup postavený na normách, ktoré už existujú. Nemusíme znovu objavovať koleso.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 previous speakers on the importance of this issue. Well... Uh, áno, táto téma je veľmi významná. Bezpečnosť je jedna z hlavných víziev, ktoré musíme riešiť, pokiaľ ide o naše budúce ciele. A chcem poďakovať Nikolovi za jeho prácu. Myslím si, že je to dobrý základ eh, k ďalšiemu pokroku. Avšak privítala by som ešte určité doplnenia, určite minimálne v jednej veci nesúhlasím. Čo sa týka článku 30, vítam vaše pozmeňovacie návrhy, to zaistné subjekt je rovnako e, dôležitý ako to, čo je v článku 53 ten certifikát. Moja otázka je, že ako zabezpečíme, aby mm, vlastne mm, tá riadiac, ten riadiaci orgán organizoval takéto e, stretnutia je tu požiadavka vytvoriť takúto skupinu, ale nie je tu požiadavka vôbec organizovať akékoľvek schôdze, okrem teda tej zakladajúcej. Čiže ak to má mať úlohu radiť agentúra, to je fajn, ale musí mať na to aj príležitosť. A dá sa to vyriešiť tak, že sa doplní veta The Permanent Stakeholder Group shall meet at least four times per year a aspoň jedna z týchto schôdzí sa musí venovať e, úlohám podľa kapitoly 3. Článok 46. E, tu vítam zmenu v názve, to je drobnosť, ale napriek tomu významná. A možno niekto by vedel náhľad ešte lepšie meno, ale viem, že to nie je tá najdôležitejšia vec pre článok 46. Ešte by som sa chcela opýtať komisie, aby nám vyjasnila štruktúru, e, ktorá je tu plánovaná. E, či tu budú tri také e, prierezové schémy, ktoré sa vzťahujú na všetky produkty, ktoré sa potom pretavia na pravidlá pre konkrétne sektory podľa sektorov, alebo bude tu pre každý sektor iná schéma s tromi úrovňami. Eh, možno sa to zdá byť taká drobná otázka, ale myslím si, že je to otázka, ako to bude v praxi fungovať. Čiže či všetky strany sa spoja, aby vlastne upravili tú všeobecnú schému, alebo každý bude nezávisle pracovať vo svojej vlastnej komorke. No a myslím si, že spravodajca pochopil eh, tú te, ten text ako teda tú druhú alternatívu, čiže uh, ja nemám nejakú preferovanú alternatívu, ale chcela by som teda lepšie e, pochopiť víziu komisie. Tam, kde sa možno na to pozerám inak, je, že či máme certifikovať základné alebo funkčne e, bezpečné úrovne. Navrhované bolo, že pre tú základnú úroveň by sme mali certifikovať procesy, nie produkty. A na tú základnú úroveň keď podnik dokáže pre, e, preukázať, že má už v dizajne e, zohľadenú bezpečnosť procesov, tak keď sa procesy certifikujú, mal by mať možnosť deklarovať, e, že produkt splňa tú základnú úroveň. Čo je mne jasné, je, že nemyslím si, že musíme otestovať každý produkt individuálne, pokiaľ ide o tie vysoké úrovne a tie základné úrovne, naozaj tie reálne e, Ehm, testy by sa mali robiť na tej najvyššej úrovni a možno ten proces je dôležitejší než tisícky drobných testov, takže rada si vypočujem ehm, pripomienky k tejto myšlienke. Tieto schémy sú dobrovoľné, aj by také mali byť. Nesúhlasím s tým, že dobrovoľná povaha by mala byť iba dočasná, napriek tomu chceme, aby podniky to využívali. Myslím si, že zvýšenie nákladov na testovanie a certifikáciu ich odradí od tohto využívania. Certifikácia procesov, aj taká, ktorú sa musí, ktorá sa musí každoročne alebo polročne aktualizovať, aj to musí byť efektívne, aby sme dosiahli to, čo chceme, a to je bezpečnosť už v dizajne. V článku 50 e, myslím si, že musíme zvýšiť e, mechanizmus spolupráce medzi národnými orgánmi, musíme zaviesť nejaký mechanizmus peer review, aký je napríklad v typovej zhode alebo telekomunikačnom kódexe. Každý členský štát môže konať, ale ten peer review zvýši konzistentnosť v aplikácii týchto schém v celej Európe. Eh, už som viackrát hovorila, že certifikácia je iba taká dobrá, aká je dôvera, ktorú do nej vkladáme a dôvera sa dá zachovať iba tak, že sa bude mm, dobre na to dohliadať. Takže nad, nadnesiem ešte jednu vec, prečo vlastne nesúhlasím so spravodajcom. Nemyslím si, že, alebo neverím v nejaký, nejaké označenie EU dôvery. E dôvera vyplýva z dohľadu na trhom, nie z nejakého označenia na krabici. Každý vie e, si skopírovať, prelepiť nejaké označenie na svoje balenie a tak ďalej. Preto my nemôžeme podporiť tento pozmeňujúci návrh článku 47 a teším sa na našu, na našu spoluprácu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za GUE nevidím tu spravodajcu ani za zelených. Takže ak tu už nie je žiaden poslanec, ktorý by chcel sa vyjadriť, dám slovo pani Karolilo za e- Európsku komisiu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Prinášam ospravedlenia riaditeľky panu, ktorá sa z naliavých dôvodov nemôže tu dnes zúčastniť my ako komisia chceme vyjadriť naše ocenenie celkovo pozitívneho stanoviska spravodajcu Dantio a myslíme si, že vyjadrenia poslancov dnes sú veľmi dôležité pre našu ďalšiu prácu. Sme najmä spokojní podporou tej celkovej myšlienky prístupu k európskemu certifikačnému systému, čím by sa vyriešila súčasná fragmentácia trhu a zvýšila by sa celková úroveň kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Taktiež sa tešíme výzve prístupu bezpečnosti už štádiu návrhu projektu. Je to prozba inštitúcií, ďalších výborov, parlamentu, iných aktérov. Je to jedna z našich priorít a je to zdôraznené aj v oznámení, ktoré sprevádza tento balík z septembra. Ide o pružnej ochrane a odstrašovaní. Chcem povedať, že to už zaznelo v niektorých pripomienkach, a tu chcem zdôrazniť potrebu, že sa musíme zamerať nielen na e, ten problém, ale aj na e, e, detekciu, prevenciu, reakciu. Chcem sa vyjadriť k niektorým pripomienkam, ktoré tu dneska zaznieli. Tie sa ozývajú aj v stanovisku, aj v dnešných vyjadreniach. Boli to niektoré zaujímavé prvky. Poprvé, úloha zainteresovaných strán v rámci a pri príprave režimov. Pre nás išlo o to, aby sme vytvorili rámec, rámec pravidiel, ktorý by vytvoril právnu istotu o tom, ako budú jednotlivé režimy pre produkty alebo kategóriu služieb zavedené. Chceli sme vytvoriť proces, kde experti, členské štáty, a zainteresované strany budú zapojené do procesu. Preto je ENISA v príprave týchto kandidátskych režimov a konečný proces skončí vykonávacím aktom Európskej komisie. Chcem však zdôrazniť rozdiel. Videli sme tu návrh spravodajcu, vypočuli sme si Eh, názor k stálej skupine k článku, podľa článku 20. V našom návrhu komisie je rozdiel medzi štruktúrou spravovaním ENISY, kde už existuje permanentná skupina, stála skupina zainteresovaných strán a procesom certifikácie. Takže riadenie agentúry, vrátanie úlohy stálej, eh, stálej skupiny ktorá má poradnú úlohu pre riaditeľa, tu by sme si to nemali zamieňať s konzultáciami, ktoré musí ENISA vykonať podľa článku 44 s veľkým množstvom zainteresovaných strán a chceme byť čo najväčšej miere inkluzívni. My sa konkrétne odvolávame na členské štáty, ktoré majú dôležitú úlohu v skupine pre ehm, kybernetickú bezpečnostnú certifikáciu, ale pokiaľ ide o ENISu a tieto zainteresované strany a prípravu kandidátskych režimov, tak musí byť veľmi otvorený proces so zahrnutím čo najväčšieho počtu expertov. Samozrejme, že chceme mať silné konzultácie s normalizačnými orgánmi, priemyselnými subjektmi a preto sa nebudeme obmedzovať len na obmedzenú skupinu, tak ako je stála skupina. To je určitý zoznam, ktorý je daný, a sú len poradcovia, experti, ktorí radia generálne generálnemu riaditeľovi. Preto podľa našho názoru sú tieto dve štruktúry oddelené a nesmieme si to zamieňať od správy samotnej agentúry. Preto, aby sme zaručili na, čo najlepšiu úroveň konzultácie zainteresovaných strán. Pokiaľ ide o to, myslíme si, že členské štáty majú zohrávať veľmi dôležitú úlohu, ktorú zabezpečuje ich prítomnosť v skupine a to, že všetky členské štáty by sa zúčastnili v tomto systéme riadenia certifikačného rámca kybernetickej bezpečnosti. Takto by sa zaručilo aj to, že tu je určité zosúladenie politik samotnej certifikácie v EÚ a to nie len pri príprave konkrétnych režimov návrh spravodajcu, ktorý hovorí o strategickom plánovaní v skupine a o pláne práce. To je zaujímavé, ale musíme sa pozrieť, ako bude vyzerať ďalší priebeh. Teraz dobrovoľný a povinný prístup. Návrh komisie hovorí o dobrovoľnom mechanizme, ale myslíme si, že existujú aj veľké stimuly pre firmy, aby išli sa cestou certifikácie. To súvisí aj s otázkou malých a stredných podnikov, o ktorých sa tu už hovorilo. V praxi, keď zabezpečíme, že firmy pôjdu na certifikáciu svojich výrobkov či služieb a budú mať certifikát na jeden výrobok alebo službu, ktoré platí v celej EÚ cez jeden proces, to považujem za veľkú pohnutku. Presadzovanie politiky e, certifikácie v EÚ znamená aj zvýšený dopyt e, potom, aby boli výrobky certifikované, takže takto sa znižuje na jednej strane náklady a čas na certifikáciu, pretože máme takýto režim jedného naraz one, hand, one step, Stop Shop a potom vidíme aj naraz na stránke dopytu. Počas MSP pri posudzovaní vplyvu sme robili prieskum, ktorý sa explicitne zameriava na malé strany podniky a zistili sme, že v súčasnosti MSP nejdú veľmi cestou certifikácie v dôsledku nákladov, ktoré certifikácia predstavuje. Keď vytvoríme systém, kde jedna firma, dokonca aj malá, sa dostane k certifikačnému procesu, ktorý potom vedie k platnému certifikátu celej EÚ, tak si myslím, že to silný stimul pre MSP, aby išli touto cestou a otvára aj im možnosť vstupu na trhy, ktoré doteraz neboli dostupné. a takto boli znevýhodnení v porovnaní s tými firmami, ktoré dokázali zabezpečiť certifikáciu v rôznych systémoch v celej EÚ. Takže pokiaľ ide o MSP, tak v konzultačnom procese sme dostali pozitívnu reakciu a myslíme si, že pre MSP je tu oveľa menej prekážok pre odbyt na iných trhoch a na záver by som chcela ešte odpovedať na otázku, ktorá súvisela vzťahu medzi úrovňou záruky a možnosťou mať odvetvové režimy. Náš návrh predpokladá, že v každom režime ten prvý prvok, ktorý je potrebné vymedziť, je rozsah pôsobnosti. Rozsah obsahuje kategóriu výrobku služby a kontext je tu. Návrh je pomerne pružný. Myslíme si, že v rámci každého režimu môže byť jedna alebo viac úroveň záruk, ubezpečení a takto definujeme aj rozsah, čiže produkt, produkt služby. Máme tu, naša, našim cieľom je, aby sme pre výrobky a služby pristupovali odvetvovo, aby tam boli spoločné charakteristiky a požiadavky a ak by to tak bolo, tak by jeden režim stačil, ale nevieme dopredu povedať, či niektoré odvetvia majú konkrétne špecifické potreby a budú si vyžadovať určitý režim, ktorý by sa týkal len jedného sektoru. Takže vidíme tu takú pružnú kombináciu týchto dvoch možností, takže úroveň záruk a použitie v odvetvi. A napokon e, tá nálepka dôvery. Videli sme, že sú tu rôzne názory a opäť toto je niečo, čo je v našom návrhu pružné. My sme nezaviedli žiadnu povinnú známku alebo systém, avšak uvažujeme tak, že v jednotlivých režimoch možno budú prvky, kde sa bude môcť uvažovať o použití nálepky, lebo sme zistili, že na úrovni rámca nevieme stanoviť e, certifikáciu všeobecne tak, aby mala v sebe povinné oštítkovanie pre všetky kategórie výrobkov a služieb pretože nevieme ešte presne, ako to bude prebiehať v časovom horizonte, ako sa zaručí, že môžu mať túto nálepku aj ďalej alebo tento štítok, toto označenie. Takže ak by v jednom režime sa mohlo e, takáto nálepka štítok použiť, tak sa to vždy rozhodne pre každý režim a jeho úroveň. Čiže nie je to vylúčené, ale nie je to povinné. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a sme k dispozícii pre ďalšie vysvetlenia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Nikola Dante, teraz jeho pripomienky ako spravodajca. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. My sme pred strategickou témou. Ako to uznali všetky, všetci zástupcovia, je to naozaj komplexná téma a veľmi ťažko eh, ju možno uchopiť. Eh, vždy, keď sa budeme snažiť tento eh, spis eh, preštudovať, budeme stretávať čoraz viacej ťažko, ťažkosti, pretože tu máme veľmi dôležitú úlohu a síce nájsť Euró- alebo urobiť európsky systém certifikácie pre kybernetickú bezpečnosť. Teraz to není taký problém, že či to bude povinné alebo nie. Všetky agentúry už majú problém s tým, aby zaručili vysokú úroveň bezpečnosti, pokiaľ ide o duševnú vlastníctvo alebo osobné údaje alebo pre samotný informatický systém, ktorý používajú. Takže teraz sa snažia investovať čo najviac prostriedkov na to, aby to zabezpečili Čiže aj pokiaľ ide o producentov, tu máme veľmi vysoké štandardy na zabezpečenie tejto certifikácie a tejto bezpečnosti. Takže ja si myslím, že to je veľmi komplexné a ak chceme zabezpečiť taký vnútorný trh, kde by európska certifikácia naozaj fungovala, ak budeme vychádzať z týchto požiadaviek, ktoré sú mno, mnohé na niektoré na medzinárodnej úrovni, niektoré na európskej úrovni a niektoré členské štáty totiž to už prijali e, tento systém certifikácie, ktoré e, sú už používané a ktoré sú obdivované e, v celej Európskej únie. Takže keď budeme vychádzať z tohto pohľadu emisí, musíme sa snažiť nájsť také riešenie, ktoré nám umožní, aby sme zabezpečili taký systém európskej certifikácie, ktorý by bol mm, platný a ktorý by zabezpečil tak občanom, ako aj podnikom vysokú bezpečnosť. Pokiaľ ide o tie tri úrovne, ktoré tu boli spomenuté, máme tu určité pochybnosti, takisto aj my Eh, ktorí sme vypracovali túto správu, musíme povedať, eh, že všetky tieto úrovne musia eh, zabezpečiť aj ten, tá najnižšia možná úroveň taký adekvátny systém bezpečnosti pre trh a služby, aby všetci boli spokojní, pretože nie je možné produkt hodnotiť na základe toho, akú má zabezpečenú bezpečnosť. Čiže je to napríklad taký produkt, ktorý je zaintegrovaný do Eh, bezpečnostného systému, napríklad dopravy alebo celkovo mm, mm, pohybu. A napríklad v budúcnosti budeme mať treba z elektrické vozidlá, tak aj tam budeme musieť niečo urobiť, eh, čo je jasné je to, že napríklad aj taká chladnička, ktorú máte doma, aj tam bude prepojená treba s nejakým systémom, ale nemá to ten istý dopad, alebo nie je tá tam istá potreba zabezpečiť e, pre tento produkt bezpečnosť ako v prípade iného. Takže e, máme rôzne úrovne produktov a bezpečnosti budú asi tri e, kde systém certifikácie môže byť ešte potom rozdelený až na 8 rôznych druhov bezpečnosti. Nejde teraz o ten počet tých jednotlivých úrovní, ale ide o to, aby sme zabezpečili prak každú úroveň minimálny alebo minimálnu bezpečnosť, ktorú budeme potrebovať. A takto, ako sme už povedali, aj keď chceme e, zabezpečiť určitý tú účinnosť alebo určité štandardy pre e, konkrétnu úroveň bezpečnosti. To není e, správny prístup. Potrebujeme e, si uvedomiť, že veľmi rýchlo e, sa táto situácia hýbe a svet vyvíja, takže nemôže to mať takú istú lehotu účinnosti alebo dobu platnosti každá táto úroveň bezpečnosti. Chcem priťahnuť vašu pozornosť na pozmeňujúce návrhy, ktoré všetci tie noví spravodajca mi poslali alebo prestavia v nasledujúcich dňoch. Myslím si, že e, musíme okrem teda tých politických e, otázok vyriešiť aj ďalšie strategické momenty pre e, Európsku úniu a takisto aj to hodnotenie, ktoré tu bolo spomenuté ohľadom rámca európskeho rámca pre túto oblasť. My milujeme vytváranie nových rámcov, eh, avšak musíme zabezpečiť to, aby európsky občania vedeli, že či ten produkt, ktorý si kúpia alebo používajú, či majú k nemu určitú záruku, určitú bezpečnosť zaručenú. Takže toto sú tie dôležité veci. No, spoločne to budeme sa snažiť zhodnotiť, spoločne s tieňovými spravodajcami, ktorým chcem poďakovať za ich spoluprácu pretože boli našou veľkou podporou a dúfam, že potom nakoniec e, budeme e, dostatočne zodpovední na to, aby sme tento balíček spoločne schválili. Ďakujem pekne a želám ešte raz úspešnú prácu. Thank you very much, uh, e, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. Lehota je 28. február pre pozmenujúce návrhy, to je budúci týždeň. Chcem sa poďakovať aj komisii za to, že prišla a chcem sa poďakovať tlmočníkom za ich prácu dnes do poludnia a znovu sa tu stretneme dnes popoludní o pol tretej. Ďakujem veľmi pekne.